testovania. Prosím, stlačte tie gombiky, aby sme vedeli, či systém funguje. Otváram testovacie kolo. Prosím, stlačte jeden z gombíkov, aby sme si overili, či vaša hlasovacia kartička funguje. Nikto ma nerešpektuje, zdá sa, hovorí pán predseda. Podľa mm, postupov musíme si overiť najskôr kvórum a mm, overiť si, či fungujú hlasovacie prístroje. Myslím, že tento test by sme teraz mohli ukončiť a začneme hlasovať. Máme kompromisný pozmenujúci návrh číslo 3. Nemáme tlmočenie, hovorí pán predseda. Eh, non so cosa, cosa stia succedendo. Neviem, čo sa, neviem, čo sa deje. Môžem, počujete anglickú kabinu? Môžeme začať? Počujete tlmočenie? V poriadku, takže teraz začneme s hlasovaním. Hlasujeme o kompromisnom pozmeňujúcemu návrhu číslo 3, kto je za. Prosím, zdvihnite ruky. Proti. Schválené. Pozmeňujúci návrh 34, kto je za? proti, zamieta sa. Kompromis 4, kto je za, proti, schválené. Kompromis 5, kto je za, proti, schválené. Teraz budeme hlasovať o 48, kto je za, proti, Schválený. 47 bolo stiahnutý. Kompromis 6, kto je za? Proti? Schválený. Pozmeňujúci návrh 53, kto je za? Proti? zamieta sa. 59, kto je za? Proti? Zamieta sa. Kompromis 7, kto je za? Proti? Schválený. Kompromis 8, kto je za? Proti? Schválený. Kompromis 9, kto je za? Proti? Schválený. Pozmenujúci návrh číslo 74 75, kto je za? 75, kto je za? Hovorí pán predseda, proti? Schválený. A teraz 76, kto je za? Proti? Schválený. Kompromis 10, kto je za? proti, schválený. Kompromis 11, kto je za, proti, schválený. Kompromis 12, kto je za, proti, schválený. Kompromis 13, kto je za, proti, schválený. Prejdeme k 111, kto je za, proti, schválený. Chcete si to overiť, takže hlasujeme elektronicky o 100. Otváram hlasovanie o 108. Dvaja e, Máme 25 proti, 27 za schválený. Teraz prejdeme k 109. Ak chcete komentovať hlasovanie, musíte počkať, kým vám bude udelené slovo. Nejaké komentáre z pléna, pan Kasulides, pán, pán Ebrasivič, pán Kasulides, pán predseda, môj hlasovací prístroj nefungoval. V poriadku, môžete zmeniť? E, e, mohli by ste zdvihnúť ruku, aby ste ukázali, ako ste hlasovali? Boli ste proti? Takže 27 za, 26 proti. 26 proti. 27 za. Ešte stále sme eh, prevažuje, eh, prevažujú hlasy za. Takže 108, 108 je schválená. Teraz prejdeme k 111. Kto je za? Proti? Zamieta sa. 111 sa zamieta. Takže elektronická kontrola 111. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie k 111. Dvaja hlasy chýbajú. Končíme hlasovanie. Schválený 34 za 20 proti. Prosím, zdvihnite ruky a zdvíhate ruky jasne. Kompromis 14, tri časti. Prvá časť kompromisu 14, prosím, kto je za, proti Schválený. Druhá časť, kto je za? Proti. Schválený. Tretia časť, za? Proti. Schválený. Teraz prejdeme k 114, kto je za? Prosím, zdvihnite ruky. Kto je proti? Zamieta sa. 115, kto je za? Proti? Zamieta sa. Kompromis 15, kto je za? Prosím, zdvihnite ruky. Proti? Schválený. 124, kto je za, prosím, zdvihnite ruky. Proti? Povedal by som, že sa to zamieta. Otvárame elektronickú kontrolu k 124, kto je za. Takže otvárame elektronické hlasovanie. Takže 54 hlasovalo, 16 bolo proti, 38 bolo za schválený. Ak nezdvihnete ruky jasne, tak musím len hádať, aký je výsledok. Kompromisný návrh číslo 16, kto je za, proti, schválený. Teraz prejdeme k 128, kto je za. Prosím, zdvihnete ruky, kto je proti. Zamieta sa. 129 to je časť 16, teda kompromisného návrhu číslo 16. Je tu ústny pozmenujúci návrh pani Lunaček, kto je za 132, kto je za, proti, schválený. Kompromis 17, kto je za, proti, schválený. Teraz prejdeme kompromisu 18, kto je za, proti, schválený. 141, kto je za? Proti? Zamieta sa. Kompromis 19 za. Proti? Schválený. Kompromis 20 za. Proti? Schválený. Kompromis 21 za. Proti? Schválený. Kompromis 22 za proti, schválený. Kompromis 34 má dve časti. Tí, ktorí sú za prvú časť, proti, schválený. Druhá časť, za, proti. Nie som si istý, takže si overíme druhú časť kompromisného návrhu 34 elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. 55 hlasovalo. Končím hlasovanie 21 proti 34 za. Schválený. Teraz prejdeme ku kompromisu 23. Kto je za? Proti? Schválený. Kompromis 24 za. Proti? Schválený. Prejdeme k 196. Kto je za? Proti? zamietnutý. 197 a 198 spoločne, kto je za? Proti? Schválený. Kompromis 25 za. Proti? Schválený. Kompromis 36, 26, kto je za? Proti? Schválený. Kompromis 27 za. Proti? Schválený. Kompromis 28 za. Proti? Schválený. Pozmeňujúci návrh 207, 214 je za, proti. Povedal by som, že je schválený. 214. 215 teraz, kto je za? Pán Predseda sa ospravedlňujeme, budeme, hlas, ospravedlňujeme, budeme hlasovať za 217. Tí, ktorí sú za 217, zvinte ruky proti. Zamieta sa kompromis 29 za. Proti. Schválený. 221 za. Proti. Schválený. Pozmenujúci návrh 224 za. Proti. Schválený. 225 za. Proti. Schválený. 226 za. Proti. Schválený. 228 za. Proti. Nie je to jasné. Overíme to elektronicky. 228. Otváram hlasovanie. 54 hlasovalo, 24 proti, 30 za, schválený. 232. Kto je za, prosím, zvinite ruky. Proti, schválený. 233 za, proti, schválený. 234 nie. 200, toto odpadáva, takže prechádzame k 235-ke. Ústny pozmeňujúci návrh pána Salafranku, kto je za? Proti? Schválený. 237 za. Proti? Schválený. Kompromis 30 spravodajcu v troch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Schválený. Druhá časť, za? Proti? Zamieta sa. Tretia časť. Overíme to. Overíme druhú časť kompromisu 30 elektronicky. Otvorím hlasovanie. 54 hlasovalo. Končím hlasovanie. 35 proti, 19 za, zamieta sa. Tretia časť kompromisu 30, kto je za? Proti? Schválené. Overíme si to, teda hlasujeme o tretej časti kompromisu 30. Otváram hlasovanie. 52 z 54 hlasovalo. 29 za, 25 proti, schválený. Teraz niekoľko pozmeňujúcich návrhov odpadlo. 31, kompromis 31, kto je za, proti, schválený. Pozmeňujúci návrh 244, kto je za? Proti? Schválený. 245, 246. Kto je za? Proti. Schválený. 247 za. Proti. Schválený. Kompromis 32 za. Proti. Schválený. 257 za. Proti. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 258, kto je za, proti, zamieta sa. 259, nie, pretože kompromis 12 bol prijatý. 240, 260, pardon, kto je za, proti, schválený. Kompromis 33, kto je za, proti, schválený. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 266. Kto je za? Proti? Schválený? 267, 269 a 270 spoločne. Kto je za? Proti? Schválený. 271. Ústny pozmeňujúci návrh. Kto je za? Proti? Schválený. Pozmeňujúci návrh 272, kto je za? Proti? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 273, kto je za? Proti? Schválený. 274, kto je za? Proti? Zamieta sa. Niektoré návrhy odpadli. Prejdeme k 279. 278. Kto je za, proti, zameta sa. 279. Kto je za, proti, schválený. Mhm. 280 pro, za, proti, schválený. 281, kto je za, proti, schválený. 282 za, proti, zamietnutý. 283, 274, identické, kto je za, proti, schválený. 285 za, proti, zamietnutý. Overíme si 285 elektronicky. Otváram hlasovanie. 285 -ke. Výsledok nebol jasný. Takže 25 proti, 26 za. Čiže jedným hlasom za e, prešiel. 275 je teda schválená. 276 hlasujeme za proti, schválený. 287 za, proti, schválený. 288 za, proti, zamietnutý. 289 za, proti, schválený. 290 za, proti, schválený. 291, 292, 293, kto je za, proti, schválený. 294 odpadáva, 295 tiež, takže prejdeme k úvodnému ustanoveniu A, pozmeňujúci návrh 5, kto je za, proti, zamietnutý, pozmeňujúci návrh 6, kto je za, proti, schválený, 7, nie, o tom nebudeme hlasovať, pretože 6 bola prijatá. 8, kto je za, proti, zamietnutý. 9, za, proti, zamietnutý. 10, kto je za, proti, zamietnutý. 11 za, proti, schválený. 12 za, proti, schválený. 13 za, proti, Zamietnutý. Kompromis 1 za. Proti. Schválený. 15. Ústny pozmeniu, s ústnym pozmenujúcim návrhom, kto je za. Proti. Schválený. Kompromis 2 za. Proti. Schválený. 16. Takže to je identicky, takže 20 za, proti, schválený. 21 za, proti, schválený. 22. Kto je za? Proti? Zamietnutý. 23. Za? Proti? Schválený. Pozmeňujúci návrh 24 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Schválený. 25 za. Proti? Schválený. 26 odpadáva. To bolo časťou kompromisu 1, ten bol prijatý. A teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 1 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za. Proti. Schválený. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za, proti, schválený. 3, kto je za, proti, schválený. 4, za, proti, schválený. Teraz máme kompromis eh, číslo 1, inta, kto je za, Budeme hlasovať unblock, ak súhlasíte. Nie, nesúhlasíte. Takže prejdeme k oddelenému hlasovaniu. Kompromis 1. Intak, to je za. Proti. Schválený. Kompromis 2. Inta za. Proti. Schválený. Všetko ostatné je pokryté týmito dvomi, čiže prejdeme k listu ITRE. Kompromis 1, kto je za, proti, schválený. Kompromis ITRE 2, kto je za, proti, schválený. A teraz konečné elektronické hlasovanie. Otvorím hlasovanie. Päťdesiatštyri z 55 hlasovalo.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 prácu teraz stratégia Európskej únie pre región Baltského mora a úloha makroregiónov v rámci budúcej koheznej politiky. Pristúpime k hlasovaniu. Kompromis 1, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis 2, za? Proti? Zdržali sa prijatí. Kompromis 3, za? Proti? Zdržali sa prijatí 23 za, proti, zdržali sa prijatí. 24 za, proti, zdržali sa prijatí. 25 za, s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, prijatí, 26 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 4 za, proti, prijatý. 35 za, proti, prijatý, 36 za, proti, zdržali sa, prijatý, 37 za, proti, zdržali sa, prijatý. No už myslím, že 38 za, proti, prijatý, 39 za, proti, prijatý. A teraz elektronické hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie otvorené. 52 odozdaných hlasov. 42 za, 10, 10 sa zdržali. Nikto nehlasoval proti. Gratulujeme spravodajcovi. A uznesenie bolo týmto prijaté. No a hlasovanie Amen. A teraz ukončené a dáme si 5 minút prestávku pred ďalším bodom nášho programu. Thank you. Bene, colleghi, se, se siete... Takže, kolegyne, kolegovia, ak súhlasíte, tak vás požiadam, aby ste zaujali opätovne svoje miesta. Sice trošku skôr, ale to je pre nás len výhoda s ohľadom na tému, ktorá je predmetom skutočne veľkého záujmu. Takže požiadam vás, aby ste zaujali svoje miesta, aby sme mohli začať s našou prácou. Ja som práve povedal, že touto rozprávou začína nová fáza vytvárania Európskej služby pre vonkajšiu činnosť bol predložený legislatívny text, na základe ktorého budeme ďalej pracovať. Bolo to predložené krátko po e, vypočutí. Európska komisia predložila dva návrhy finančného nariadenia a personálneho štatútu. No a preto dnes sme pozvali pána Kristofersena, ktorý zastupuje pani Ashton, a pán doktor Jean Jean z výboru pre rozpočet, čo je pre finančné nariadenie veľmi dôležité. A pani doktorka Suskárka, ktorá zodpovedá za personálny štatút na zastúpení komisie. Viete, viete, že tie rokovania, dokumenty a podmienky sú veľmi náročné Niekedy sa táto služba nazvala revolučnou a porovnáva sa zavedenie spoločnej meny. Dá sa tu vyvodiť určitá analogia medzi Lisabonom, Maastrichtom a eurom. A je to skutočne veľmi komplexné, pretože sa to týka mnohých a mnohých aktérov. spoločne s ďalšími výbormi pre rozpočet, pre kontrolu rozpočtu, právny výbor a vítam spravodajcov, tak spolu s týmito výbormi chceme veľmi intenzívne spolupracovať. No a predtým, než dám slovo našim hostom, by som chcel zdôrazniť, prácu našho spravodajcu, pána Broka. Podarilo sa mu to s vašou pomocou a mohol informovať eh, všetkých aktuálnych, eh, inf- aktuálnych informácií ja aj kolegov z výboru pre rozpočet a ústavné záležitosti. Teraz dám slovo našim hosťom, pani doktorke Kristofersen a požiadam ju, dodržať časový limit 5 minút, aby sme mali ešte nejaký priestor na diskusiu. Nech sa páči. Much, the... Ďakujem pekne, vážený pán predseda, za to, že pri tejto príležitosti môžeme povedať niečo k návrhu rozhodnutiu rady ktorý, ako ste povedali, pred niekoľkými dňami prezentovala baronka Eštolnová, keď mala príležitosť na tomto výbore sa podeliť o názory, o myšlienky. No a s ohľadom na to, čo bolo povedané pri tejto príležitosti, by som povedal, že návrh obsahu by nemal byť veľkým prekvapením, pretože to, čo pri tej príležitosti povedala, sa odzrkadluje v tom návrhu. A rovnako by som chcel dodať, že v porovnaní s tým, čo v oktobri parlament označil za svoju pozíciu, tak v podstate neexistujú žiadne rozdiely medzi tým, čo bolo vtedy odprezentované a tým, čo sa teraz nachádza v návrhu tohto dokumentu. A myslím, že všeobecne sa dá povedať, že vaša správa z 27. oktobra spolu so správou Koreperium pre Európsku radu bola jedným zo základných kameňov pri budovaní tejto stavby. Samozrejme odtedy, od oktobra už čas pokročil a parlament predložil nové a dodatočné myšlienky, návrhy a podnety No a to je pochopiteľné, pretože tak, ako ste povedali, tak je to veľmi komplexná a náročná téma. Vy ste to nazvali revolučnou vecou. Ja by som povedal, že je to návrh na zriadenie služby, ktorá nemá obdobu pretože v národných štátoch e, nemôžeme ukázať na e, nejaký diplomatický zbor e, ministerstva, pretože je to oveľa viac ako len ministerstvo zahraničných vecí v členských štátov. Poprvé v rámci EHS alebo v rámci tejto európskej diplomatickej služby je oveľa viac nástrojov a na druhej strane je tu extrémna operačná kapacita, tak čo sa týka armády, ako aj civilných záležitostí. Je tu určité rozhodova, sú tu rozhodovacie procesy, ktoré sú oveľa alebo iné ako na ministerstvách. Takže je to skutočne jedinečná, eh, jedinečná štruktúra. A to tiež znamená, že je veľmi náročné predložiť eh, to práve riešenie. My sa maximálne snažíme, ale je nám jasné, že budeme musieť prispôsobiť ešte túto štruktúru. No a preto sme sa je v rozhodnutí, niekoľko rozhodnutí, a sa predpokladá jedno v roku 2012 a ďalšie v 2014. A preto E, konkrétne e, v tom organickom alebo v tom organigrame e, máme otvorené štruktúry niektoré, pretože chceme zachovať flexibilitu tak, aby sme sa dokázali poučiť zo skúseností a prispôsobiť sa situácii. No a teraz k niekoľkým veciam ktoré tu zazneli. A asi bude dobre, keď by som k nim niečo povedal. Takže jedna z vecí, kde sa dosiahol pokrok, je rozvojová politika. Minulý rok ste zúrazňovali, že treba rozlišovať krajiny AKT a ostatné krajiny. A dnes máte stanovisko, ktoré má pani Ešton, že nie je dôvod na rozdelenie sveta na krajiny AKT a ostatné krajiny. A že musíme zaradiť prvky rozvojovej politiky no, týkajú sa celého sveta do služby. A otázka, ktorú musíme zodpovedať teraz je, ako to urobiť bez toho, aby sme stratili rozvoj špecifika rozvoja spoločenstva, ako chceme, aby sa rozvoja politika stala úplne spolitizovanou a našli sme štruktúru, ktorá dúfam bude pre vás uspokojivá. Na jednej strane centrálne elementy alebo programy sa dostávajú do, do rámca tejto služby, ale na jednej strane sa udržiava autonómna rozvojová politika, na čele ktorej stojí komisár pre rozvoj, ktorý bude neustále zapojený do programovania, ale bude mať vlastnú nezávislosť. Tento návrh základného nariadenia, ako ste povedali, je len jeden z troch dôležitých elementov. No a teraz by som už len dodal na záver, že si myslím, že vysoká predstaviteľka od začiatku hovorila, že to je balíček, to je balíček, na ktorom sa musíme dohodnúť všetky zúčastnené strany, a aj keď rozhodnutie vyžaduje názor Európskeho parlamentu, Vieme, že dohodu dosiahneme v tomto kontexte len keď sa dohodneme na všetkých prvkoch. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán doktor Kristofersen. A teraz generálny riaditeľ z komisie zdelenia pre rozpočtovú kontrolu. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem stručný, aspoň dúfam. Pokiaľ ide o rozpočtovú rovinu, ide o dôsledky politických rozhodnutí, ktoré boli urobené, a síce vytvorenie služby sui generis, ktorý má autonómiu. Dôsledkom je to, že tieto služby budú mať aj rozpočtové e, odzrkadlenie, autonómne, pokiaľ ide o administratívne výdavky, na druhej strane operatívne e, e, výdavky, tak ako sa to hovorí v zmluve, sú v zodpovednosti komisie. To má niekoľko dôsledkov. Prvá, prvý z nich je, e, sa týka administratívnych výdavkov a je jasné, že táto služba bude pridružená k inštitúcii, Pokiaľ ide o finančné vyrovnanie, prvý, nariad, prvý článok tohto nariadenia uh, hovorí, že v rámci tohto finančného nariadenia je táto služba inštitúciou. Po druhé, táto služba, pokiaľ ide o administratívne výdavky, bude uh, podliehať absolutóriu Európskeho parlamentu. V finančnom modele, to, modeli tohto, tejto služby sme čelili otázke, troška citlivej. A síce táto služba je autonómna, nezávislá od komisie a teda už nepodlieha autorite komisie. Pokiaľ ide o šéfov delegácií, tu vystáva otázka, do akej miery môžu vykonávať operatívne alebo prevádzkové výdavky, na ktoré vlastne nemajú autoritu, pretože hierarchický reťazec, tak ako existuje dnes, e, bol prerušený. Pokúsili sme sa byť tvoriví a mali sme na zreteli nevyhnutnosť pre šéfov delegácií, aby boli skutočne zástupcami, úplne zástupcami Európskej únie smerom na vonok, vrátane toho, čo sa týka prevádzkových výdavkov. A riešenie, ktoré sme našli, bolo také, že sme znovu zaviedli v podstate šéfov delegácií pre tento osobitný aspekt veci, keďže šéfovia delegácií sú nominovaní eh, vysokým zástupcom, vysokou zástupkyňou, čiže v tom hierarchickom reťazci komisie sú títo šéfovia delegácií a v rámci toho môžu vykonávať projekty, ktoré sú spojené s angažovaním finančných prostriedkov na prevádzkové výdavky. To znamená, že tu je potrebných niekoľko zmien vo finančnom nariadení. Toto komisia prezentovala. Niekoľkými slovami ide o zachovanie súčasného systému, ktorý generálni riaditeľia, ehm, hlavne ETCO, ale aj generálneho riaditeľstva pre rozšírenie, aj ostatných generálnych riaditeľstiev e, v podstate šéfom delegácií odovzdávajú právomoc vykonávať rozpočet, ktorý je decentralizovaný na delegácie. Komisia môže dávať šéfom delegácií inštrukcie v rámci, teda v tomto rámci a samozrejme postupy kontroly v rámci komisie a síce tie, ktoré sa týkajú otázok zodpovednosti finančného charakteru, povinností šéfov delegácií v oblasti kontroly, organizácie, e, toto všetko zostane platné. Myslím si, že moja kolegyňa predloží e, podrobnosti, ktoré sú spojené s týmito dopadmi e, procesu výberov šéfov delegácií. Pravidlá vnútornej kontroly komisie pre tento aspekt a len tento aspekt veci budú platiť aj ďalej. Ide hlavne o audit. Simultáne vonkajšia služba bude mať e, kontrolu nad svojimi administratívnymi výdavkami pokiaľ ide o ten zvyšok, pán predseda, ja nemám k tomu veľa, čo by som mohol dodať. V podstate od momentu, kedy sme definovali jasne to, že administratívne výdavky sú výdavky služby, prevádzkové výsledky budú podliehať komisii aj naďalej. Ide o technické riešenia, to sme urobili, hlavne pre šéfov delegácií a ostatné otázky, ktoré sú také sekundárnejšie, ale myslím si, že momentálne nie je potrebné, aby som hovoril podrobne o týchto veciach, čiže môj príspevok by som ukončil tu. Ďakujem. Grazie, doktor Jean Jean. La parola alla doktor... Ďakujem veľmi pekne. A slovo dostáva pani Suka z oddelenia pro ľudské zdroje. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som povedať, že toto je základný e, rámec, v rámci ktorého bude e, vytváraný personál. Takže väčšie detaily o tejto politike dostanete e, v rozhodnutí rade, ktorým sa ustanovuje táto služba a v individuálnych rozhodnutiach, kde sa implementujú rozhodnutia, kedy vysoká predstaviteľka, ktoré príjme vysoká predstaviteľka. Takže teraz hovoríme len o tom základnom rámci. Východisko pre pozmenenie Ehm, nariadenia nájdete v článku 37 zmluvy o Európskej únie. No a v tomto sa hovorí, že e, tento služba, v tejto službe budú úradníci z príslušných oddelení e, generálnych riaditeľstiev alebo rady, komisie a členských štátov. No a na to, aby sme zajistili, že ľudia z týchto, s týmto pozadím budú mať rovnaký prístup k, zmlu, e, k službe, potrebujeme zmeniť stav regulation. No a prečo? Pretože Teraz sa priorita dáva primárne interným kandidátom a potom kandidátom z ďalších, eh, z ďalších eh, inštitúcií. A to je tá najzákladnejšia zmena, ktorú musíme vykonať ďalej v štartovacej fáze na to, aby sme uľahčili eh, integráciu diplomatov z členských štátov. Dávame možnosť osobitných opatrení, čo znamená si toľko, že v prípade rovnakých, rovnakých eh, kreditov. Možno uprednostníme diplomata eh, z členského štátu, pretože eh, budeme musieť zohľadňovať určité čísla na začiatku. Po rozbehu prístup bude otvorený úradníkom zo všetkých inštitúcií. No a na to, aby sme integrovali diplomatov a členských štátov, vytvárame novú kategóriu mm, zamestnancov na dobu určitú. A tu sa inšpirujeme trochu tým, čo sme urobili pre asistentov parlamentných. A, takže vytvárame osobitnú zamestnaneckú triedu, aby sme čo najviac umožnili e, harmonizáciu s úradníkmi, tak urobíme zmluvy na 4 roky, ktoré môžu byť viackrát obnovené. Druhá vec je, ako podporíme mobilitu medzi inštitúciami tu sú dve základné zmeny. Jedna, že umožníme prechod medzi inštitúciami, službou, radou a komisiou na základe dohody inštitúcií, ktoré v súčasných stav regulation nie sú predpokladané. Takže je možné, aby sa prechádzalo z rady a komisie a diplomatickej služby na základe dohody všetkých inštitúcií. Však to musí, byť, to musí však ostať iba výnimkou. A v budúcnosti budeme musieť nájsť spôsob, ako to ošetriť. No a ďalším bodom, ako riešiť mobilitu, je právo návratu. To znamená, že všetky osoby, ktoré budú zamestnané v službe pre vonkajšiu činnosť, môžu požiadať o zamestnanie na svoj, po svojej pôvodnej inštitúcii a budú mať rovnaké práva ako e, interný kandidáti. To je tiež veľmi dôležité. No a v neposlednom rade by som rada povedala niečo o osobitných prípadoch zamestnancov pracujúcich na delegáciách. Takže začnem s vedúcimi delegácií. Tak ako môj kolega práve vysvetlil, e, tak budú mať na starosti riadenie e, rozpočtu komisie. Takže sme sa dohodli na tom, že vymenovanie vedúcich delegácií bude samozrejme vykonávať vysoká predstaviteľka, ale na základe zúšeného zoznamu a na to komisia bude musieť poskytnúť svoj súhlas. No a čo sa týka zamestnancov, a tak zamestnanci komisie, ktorí budú pracovať na komisiách, opätovne zmeníme staff regulation a umožníme im príjmať inštrukcie a naredne od vedúcich delegácií a súčasne predpokladáme, že pre úlohy komisie, ktoré bude vykonávať vedúci delegácii, tak môže príjmať tiež nariadenia inštrukcie od komisie. Takže to sú tie základné zmeny staff regulation. No a čo sa týka postupov, tak by som chcela povedať, že v súčasnosti neexistuje, nebo predložený žiadny konkrétny návrh, pretože rokujeme s odbormi. Rokovania začali minulý týždeň a teraz prebiehajú. Keď sa rokovania s odbormi skončia, a tak budeme musieť rokovať s výborom pre staff regulation a až potom môže komisia prijať formálny návrh, ktorý samozrejme rada a komisia dostane k dispozícii. Ďakujem pekne. Ďakujeme eh, našej rečničke a teraz sa dostaneme k poslancom pán Brok. Poprosím vás, aby ste boli struční, nech sa páči, 3-4 minútky. Srdečne ďakujem, pán predseda. Toto je pre nás zložité cvičenie, myslím si, nie len e, o súlad s pani Ešten je to e, dôležitý, ale aj jednotlivé tri inštitúcie musia na základe rôznych e, právnych pohľadov. My tu máme právo veta, preto je tu dôležité mať navzájom dôveru a preto z pohľadu parlamentu sú tu dva body, ktoré musíme dosiahnuť. Prvý bod je súlad so všetkými, efektívna spolupráca. Chceme to dosiahnuť. Druhý bod potom e, práva Európskeho parlamentu. Rozpočet, kontrola, absolutorium, ale aj politické práva rozhodovacie práva v tejto súvislosti. A tu je množstvo problémov, ktoré ešte nie sú možno badateľné, ale rád by som mal vysvetlenie, ako to vyzerá v tom návrhu, alebo či ešte treba rokovať. Pokiaľ ide o revíznu doložku od roku 2012 až 2014, to je dobrý námad, nápad. Európsky parlament pri tých principiálnych otázkach sa nebude nechať zatlačiť do tej revíznej doložky. A otázka, ktorá by mala smerovať aj na e, pána Blanchon. Mohli by ste nám vysvetliť, ako pri zmene článku 1 finančných e, ustanovení kontrolné a rozpočtové práva parlamentu existujú rovnakým spôsobom ako platí pre služby komisie. Pretože, pretože pre nás je to veľmi jednoduché a to je naša a, pozícia. A keď to má štatút, ako povedzme OLAF, ak je to časť komisie, tak tu nemáme o čom rokovať. Ak chcete teda iné riešenie, riešenie musíte nás presvedčiť, ako sú zaručené práva parlamentu. No a k tomu E, nemám momentálne k dispozícii dostatočné záruky. Druhá otázka e, na pána Kristofersona. Akým spôsobom politické práva parlamentu súvisia s konzultačným procesom pre mandáty, misie, pre rokovania, otázky, ktoré súvisia s rozvojom stratégií od rozvoja až po zahraničnú politiku. Akým spôsobom súvisia otázky aj s vymenovaním, do akej miery sa zapája parlament a na akých miestach sa to má realizovať. Pretože chceme praktickú spoluprácu, to jednoducho nemôže ustanoviť v, v, v staff regulations, e, pokiaľ ide o nasadzovanie takéto služby pre nás je to jednoducho kľúčová otázka. Tým budeme podmienovať naše ďalšie postupy, naše ďalšie rozhodovania. No a posledná poznámka sa týka uh, tých staff regulations. V smluve nie je napísané, že jeden z tých troch pilierov Rada komisia a členské štáty uh, by mali byť, byť prameňom, sú tu len tie tri pramene. A tým mám na mysli, že z tretiny je to rada, z tretiny komisia. Väčšina e, prípadov, ktoré tu spomínali pán Alemieda a pán Kristofer Saneska, väčšina týchto E, prípadov e, nesúvisí so, s e, spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou, ale skôr komunitárne otázky, ale teda komunitárni úradníci komisie sú teda v, me, v, meč, v menšine. K tomu by som chcel vysvetlenie a nielen ako títo úradníci na dobu určitú členských štátov fungujú. Neviem, či je dobrou otázkou postupovať podľa štatútu pre asistentov parlamentu. V každom prípade v Európskom parlamente by potom nevyhľadával žiaden poslanec riešenie byť tu v parlamente. Preto vás poprosím, zaoberajte sa s praxou tejto veci. Keď sa tu hovorí keď, že by sa mohli zmluvy roz, predlžiť. Kto o tom roz, rozhoduje? Členské krajiny, alebo je to osobné rozhodnutie úradníka? Ak kto rozhodujú členské štáty, či môže zostať alebo nie? Tak to, e, tá väzba lojality e, k vlastným organizáciám v, e, v materskej krajine je väčší ako k spoločnej európskej službe. Ak je to teda táto tretina, tak podľa mňa lojalita celej, tej, celého tohoto projektu jednoducho neexistuje. Ďakujeme, pán Brok. Teraz má slovo pani Gresle na 3-4 minúty. Ďakujem, pán predseda. Pán eh, generálny riaditeľ eh, hovoril o dôkaze eh, kreativity. Podľa mňa sú to iba potrebné kroky, pretože v tých návrhoch máme prípad e, konfliktu s európskym rozpočtovým právom. A tak ako existuje, tak to bol veľký škandál a s obavami sa pozeráme, že väčšina týchto e, konštatovaní s existujúcimi návrhmi je v konflikte, pretože vychádzajú z toho, že sa buduje organizácia mimo komisie. Všetky tieto prípady by neboli potrebné, keby sme mali riešenie s, sui generis v rámci komisie. Pokiaľ ide o kompetencie e, rozpočtovo, rozpoč, finančne e, z pohľadu, či e, sa tu majú používať európske prostriedky komisie, ale súčasne príjima tento predstaviteľ pokyny vonkajšej služby. Je sa to ťažko vníma, nám to ukázalo, že zmiešavanie kompetencií nie je správne, je to neprehľadné a chýba tá zodpovednosť a preto moja prozba, aby sme tieto veci preverili. Myslím si, že nevedome sa tu e, časť rozpočtových práv e, vlastne likviduje ľudí, ktorí sa vlastne v tom nevyznajú. Máme tu pomocné konštrukcie, konflikt priorít, čo sme doteraz nepoznali. Takže konflikt priorit tiež nepovažujem za e, zrušiteľný. Je to vlastne paralelná správna organizácia, s čím nemôže byť spokojný náš daňový poplatník. Máme tu nové riešenie, že vysoký predstaviteľ dáva pokyny. Verte mi, že to nie je dobrý nápad z pohľadu vysokého predstaviteľa, ktorý potom má obrovskú zodpovednosť, za ktoré vlastne nemôže. Máme tu ďalej problém absolutária. Momentálne podľa zmluvy môžeme dávať absolutórium len komisii iným. Sme zaviedli politické absolutórium a vyhýbali sme sa vlastne vždy vysvetleniu, čo to znamená. Ale bez pochyby nemôžeme udelovať absolutórium iným inštitúciám. Je to teda rozpor s tým, čo tu je napísané o právach parlamentu. A už teraz je mi právne, e, jasné, že keďže ide o porušenie finančnej zodpovednosti, tak musíme veľmi pozorne pozerať na vonkajšiu službu. Ďalej je tu návrh hierarchizácie z komisie, pretože EAS je zodpovedné za prípravu rozhodnutia, prípravu rozhodnutí komisie kde teda komisia e, vydáva prostriedky času, e, krajinné výdavky, potom kontinentálne, potom sú tam NIPS a RIPS a potom akti- programy aktivity. A v návrhu tiež je napísané, že na, pre tri z štyroch týchto oblastí je e, vonkajšia služba zodpovedná. Ona je tým pádom exekutívna inštitúcia. To sa v praktickom živote nedá realizovať a nie je to vlastne to, na čo sme mali finančnú zodpovednosť komisie a aj povinnosť zodpovedať sa. Momentálne len úradníci EÚ e vydávajú prostriedky EÚ a na to sme aj hrdí. V budúcnosti by tu bol problém s ručením. Momentálne ručia e, pri, za chyby vo vydávaní prostriedkov európsky úradníci zodpovední do výšky ročného platu. To sa nedá potom použiť, pretože títo ľudia nebudú mať, my na nich nebudeme mať dos, dosah, budú imúnni. Takže ako sa dostanem na, ako môžem e, postihovať nemeckého úradníka, ktorý bude činný niekde v e, Koreji a previní sa proti európskemu rozpočtovému právu. Kriticky vidím množstvo e, úprav v návrhu pani e, Ashton, ktoré sa týkajú e, personálneho a rozpočtového práva. Myslím si, že na základe našej právnej pozície by pre nás bolo ukludňujúce, keby ste tieto návrhy vyňali, pretože z časti sú tieto veľmi detailné a nemyslím si, že je nutné, keď sa v zásade na veciach dohodneme, mať tu tieto veci takto detailne pretože potom budeme mať problém, že určité veci nebudeme dokázať presadiť. Toľko som chcela k týmto veciam povedať. Ďakujeme pani Gresle. Teraz pán Gualtieri. Pani eh, Gualtieri, nech sa páči. Máte 3 či 4 minútky, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Povedal by som asi toľko, že aj v rozpočtovom výbore sme viedli diskusiu, ktorá vypovedá o tom, že ten balíček má jasné obrysy. Snažíme sa v ňom spojiť dva, dve požiadavky. Rozhodnutie, že vonkajšia služba má spočívať mimo komisiu a na druhej strane je tu požiadavka, aby platili práva komisie i v rámci vonkajšej služby, to teda oddeluje administratívne výdavky a prevádzkové náklady vo vnútri komisie a mimo komisie a potom je tu subdelegovanie šéfov delegácie a tým pádom e, máme tu situáciu, kedy sa sedí na dvoch stoličkách. Nie je pochyb o tom, že tento návrh, takýto hybrid, e, spôsobuje problémy. Na rozdiel od kolegyne Gresle tieto problémy nevidím natoľko v kontrolnom práve v parlamentu nad kontrolou rozpočtu. Naopak z tej diskusie vyplynulo, že oddelená autonómna administratívna sekcia služby, vonk, vonkajšej služby naopak vyjasňuje proces absolutória na druhej strane treba povedať, že sú tu problémy týkajúce sa výkonnosti, e, účinnosti a preto my ako parlament a chceme, aby služba fungovala podobne ako OLAF v rámci komisie, musíme vedieť predovšetkým to, že ide nielen o administratívny problém, problém administratívnej výkonnosti a efektivity, ide tiež o problém historický, Nejde len o konsenzus, ktorý už komisia tomuto rozhodnutiu rady dala. A to teda, že daná služba bude fungovať mimo komisiu. Ide o politicko-historický problém, ktorý vyplýva z toho, že tu vzniká nová vonkajšia štruktúra, ktorá je stiahnutá k zahraničnej politike, zameraná predovšetkým na bezpečnosť a obranu. Tieto politiky sa veľmi zložito prevádzajú na celoeurópsku úroveň a je preto potrebné mať jasné v tom, či tento hybrid má smerovať k renacionalizácii toho, čo je komunitárne, alebo či naopak tento hybrid má byť etapou ku komunitarizácii celej vonkajšej aktivity EÚ. Ak Európsky parlament má nájsť svoju pozíciu na tomto teréne, tak si myslím, že parlament musí hovoriť o niektorých e, základných konkrétnych problémoch. Poprvé, skôr než kontrolu rozpočtu ide o politickú kontrolu zo strany Európskeho parlamentu. Je tu veľa nedostatkov po tejto stránke. Nielen v tom celom tom návrhu, ale v celom tom balíčku. A podľa mňa naozaj je veľmi znepokojujúce a nejasné to, prečo parlament má viesť dialog, prečo sa má dohodnúť, ale komisia následne vedie diskusiu ďalej a vracia sa pri k starej pred Lisabonskej schéme. A to je pre nás naozaj nepriateľné. A potom sú tu ešte ďalšie základné body a jedným z nich je to, že len ťažko môžeme diskutovať o nejakom návrhu, ak tu nemáme prílohu. Táto otázka týkajúca sa toho, koľko členov komisie alebo koľko položiek komisie sa do tejto služby presťahuje, to sa týka aj autonómie ďalšieho vývoja. Áno, má to byť určitý spoločný začiatok. To znamená, že komisia koná za komisára, ale tu ide o to, aby sme naozaj vedeli, či tie osoby, ktoré konkrétne budú vykonávať danú prácu, budú aj osobami, ktoré nebudú v DG Relax alebo DV, alebo že tu bude roztrieštenie týchto kompetencií a, a tiež kapacity e, pre rozvoj konať. A ďalej sú tu ďalšie problémy, o ktorých sa hovorilo. A je naozaj e, dôležité, aby sme to zásadne e, prerokovali. Ďakujeme pán Galtieri. A teraz dám slovo E, našim hostom v pôvodnom poradí. Rozdielte si prosím svoje odpovede a poprosím vás, aby ste rešpektovali 3-4 minúty rečníckého času. Ako prvý pán Kristofersen. Thank you very much. Ďakujem pekne. Začnem otázkou pána Broka o politickej zodpovednosti. Nie je pochybnosť, že bude potrebné zabezpečiť nevyhnutnú politickú zodpovednosť v tomto procese a do určitej miery tento prvok chýba. Vysoký zástupca jasne povedal, že existujúca EEA sa musí prispôsobiť novej situácii, keď sa vytvorí nové EEAS. Tiež eh, hovorila o niektorých jasných otázkach, ako napríklad mm, nominácie mm, mm, zodpovednosť voči parlamentu, to sme videli dnes ráno, že je pripravená rozšíriť to na ostatné nominácie na vyššie funkcie vrátane e, veľvyslaneckých pozícií. Je tiež jasné, že Vysoká zástupkynia si uvedomuje skutočnosť, že parlament má rozpočtovú právomoc a bolo by vhodné pred začatím e, nejakých projektov e, vypočuť si stanovisko parlamentu pred samotným začiatkom. Toto sú prvky, ktoré je potrebné ošetriť v novom EEA. Ďalšie prvky spočívajú v tom, že Niektoré z nich sú prepojené s inými fórami. Je tu dopyt po konzultáciách. Pokiaľ ide o medzinárodné dohody, hovoríme presne o tých istých problémoch v komisii v širšom kontexte. To isté platí pre komitologické rozhodnutia spojené s určitými rozvojovými programami. Takže toto je dôvod, prečo pani Ashton povedala, že to správne fórum pre diskusie bude fórum, ktoré začne fungovať čo najskôr. To ale neznamená, že nemôžeme bilaterálne e, rokovať pred kolaterálnymi diskusiami. Toto sa musí uskutočniť. K jednej tretine, dvom tretinám. Tu som zrejme niečo celkom nepochopil. Kedysi Počas slovenského predsedníctva sme tu mali takú predstavu, že jedna tretina komisie, jedna tretina zo strany rady, jedna tretina e, členské krajiny. Toto pravidlo zostalo iba na tej úrovni, že sú tu dve tretiny zo strany členských krajín a keď sa pozriete na čísla, tak uvidíte, že veľká väčšina e, zamestnancov bude z komisie a toto Na tomto je založený proces náboru. Hrubé čísla na základe existujúceho personálu 600 až 700 zamestnancov komisie prejde do ES, EES. 55 bežných asistentov rady pôjde do ES plus zamestnanci z rozličných bezpečnostných a politických jednotiek, vrátane 200 e, členov vojenského e, personálu. Čiže v každom prípade komisia bude vo väčšine a minimálne teda bude mať 50%. Nemyslím si teda, že je tu nejaký problém na tejto strane. A potom ešte k zamestnancom. To bola otázka, čo sa stane z DG pre rozvoj. Dopad toho, čo my navrhujeme, je to, že tu bude DG Development e, zoznam, ktorý prejde do EES. Vytvorí sa napríklad e, oblasť pre Afriku, keďže tu nemáme ani DG Relax, ani sekretariát rády, žiadnych ľudí, ktorí sa zaoberajú Afrikou ale k tým sa pripoja ďalší, ale ľudia, ktorí momentálne pracujú na geografických otázkach Digi Development, prejdú do ES. Ďakujeme pánovi Christophersonovi a teraz dávam slovo na tri a viac minút eh, doktorovi Žanžánovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som zdôrazniť jednu vec. Pokiaľ ide o prevádzkové výdavky, na úlohe komisie sa nemení nič. A to, tým sa priamo uplatňuje zmluva. A zmluva hovorí jasne, článok 317 kde sa hovorí o tom, že komisia e, vykonáva rozpočet. Tiež v druhom odseku sa hovorí, že finančné nariadenie hovorí o osobitnej zodpovednosti, podľa ktorej každá inštitúcia sa zúčastňuje na výkone svojich vlastných výdavkov. Vlastné výdavky to znamená administratívne výdavky. Čiže prvá vec, pokiaľ ide o prevádzkové výdavky, ja len opakujem, to sa týka spôsobu kontroly, čo sa týka absolutória. To všetko, čo existuje momentálne, bude pokračovať a platiť aj zajtra. Čiže parlament tu si nemusí robiť žiadne starosti, pokiaľ ide o súčasný stav. K administratívnym výdavkom pani Gresle má pravdu, pán Brok tiež zmluva hovorí, že článok 319 hovorí, že parlament dáva absolutorium komisii, ale vieme veľmi dobre, že prax je taká, že sa že parlament dáva ostatným inštitúciám absolutória zvlášť. Pani Gresle toto absolutório označila za politické, Skutočnosť je taká, že toto absolutórium je dané a ustanovenia finančného nariadenia hovoria, že inštitúcie musia rešpektovať odporúčania a ustanovenia absolutória. Čiže toto absolutórium bude vždycky dané formálne a bude tu oddelené absolutorium pre inštitúcie a chcem pripomenúť, že pani Ashton sa v tejto inštitúcii vyslovila v tom smere, alebo hovorila veľmi jasne a povedala, že bude rešpektovať absolutórium, pokiaľ ide o vonkajšiu službu alebo prostriedky, ktoré táto služba bude mať. To sa mi zdá celkom jasné. Myslím si, že toto je zásadná otázka, ktorá odznela pán predseda, pokiaľ ide o zvyšok. Nemyslím si, že by som musel reagovať na niek- ďalšie body. Pani Gresle hovorila o otázke programov a riadenia finančných prostriedkov. Ja by som chcel znovu na tomto mieste odlišiť to, čo sa týka programovania ako takého na jednej strane a riadením e, finančných vý, e, prevádzkových e, výdavkov. Tieto budú naďalej podliehať komisii podľa súčasných postupov, bez toho, že by tam boli nejaké zmeny a to musí byť jasné všetkým. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Pani Suka, teraz eh, dve, tri minúty, niektoré objasnenia. Jedna tretina, dve tretiny, tak eh, v, v personálnom poriadku tam nie sú žiadne zmienky na túto vec. Tiež eh, ja som urobila porovnanie s parlamentnými asistentmi, ale musím to objasniť, že to sa týka iba použitej metódy. Uh, pre národných diplomatov vytvárame špeciálnu kategóriu dočasných zamestnancov a čokoľvek sa týka vonkajšej služby je ošetrené oddelnou kapitolou e, personálneho poriadku a tie, tie podobnosti sa končia. Tu je to len otázka metódy. Chcela som vás o tom len uistiť rozšírenie zmluv, kto o tom bude rozhodovať a za akých podmienok, tak rozšírenie e, zmluv sa rozhodne vysokou zástupkyňou, ale podmienkou je, aby členské krajiny súhlasili. Čiže je to spoločná dohoda medzi vysokou zástupkyňou a členskými krajinami, ktorý sa to týka. Posledná vec, pani Gressle hovorila o národných diplomatoch, Eh, a prostriedkoch EÚ. Áno, ale bude to štatút dočasných zamestnanov a v personálnom poriadku eh, máme to, že ak nominujúci orgán požaduje disciplinárne konanie, tak v tom prípade sa tento postup musí iniciovať ES. Čiže my si myslíme, že sme krytí. Ďakujem. Ďakujeme sú pani doktorke Súka a teraz e, druhé kolo, poriado, e, druhé kolo príspevkov. Začneme tieňovými spravo, e, spravodajcami. Dve minúty pre pána Lambsdorfa. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa ešte rád, veľmi rád vrátil k jednej veci, čo podľa mňa je úplne nereálna situácia, kolegyňa Gresle je expertkou pre rozpočet a v tomto rozpočte vysvetlila, že je to porušené právo, rozpočtové právo. Komisia nám vysvetlila, že sa v podstate nič nemení. Komisia má veľké skúsenosti e, s aplikáciou a kontrolou rozpočtu. Nie je to nedôvera, avšak sa, že to je dialog, ktorý je absolútne nepredstaviteľný a neuveriteľný. Pretože politicky, to ste jasne povedali, e, vysoká zastupiteľka, zastupkňa podlieha procesu udelovania absolutória. No a teraz budeme porušovať rozpočet, tak ako hovorí, právo rozpočtu, tak ako hovorí pani Gresa, alebo nie. No a treba vyriešiť túto situáciu, pretože je nepredstaviteľné, že tu jasné politické odhodlania a angažovanosť, a kolega Prok o tom hovoril na vypočutí pani Ešton, či bude mať parlament kontrolu, či bude udelovať absolutórium. A otázka bola jasná, áno. Takže ja by, mňa by zaujímalo, či na tom rozpočto v tých rozpočtových otázkach um, dokážeme nájsť riešenia, pretože si myslím, že ešte dôležitejšie ako to, o čom hovorím, je prvý cieľ, o čom hovoril Elmar Prok a totiž vytvorenie fungujúcej zahraničnej politiky. A preto uh, vítam, že je tu pán vyslanec Kristofferson, ale už sme to počuli, ako máme o niečom spolu rozhodovať, keď sa mi hovoríte, že organigram je ešte neúplný. Návrh rozhodnutia nemá žiadne prílohy, takže ako si predstavujeme potom nejaký seriózne, seriózny proces konzultácií, pretože organigram, aj keď je neúplný, je pre mňa nedostatočný, čo sa týka vybudovania modernej diplomatickej služby, ktorá má byť viac ako nejaké národné ministerstvo na európskej úrovni. Ďakujem. Ďakujeme pánovi Lansdorfovi. A teraz má slovo na dve minúty pani Brantner. Ďakujem veľmi pekne. Len tri stručné body. A totiž v súvislosti s tým, či to, čo vytvoríme, tá zmesa, z nástrojov spoločenstva a medzivládnych nástrojov, či bude to po, podarená. Eh, ja mám v súčasnosti pocit, že to ide smerom medzivládnych záležitostí. Ja mám tri otázky. Jedna, plánovacia a realizačné kapacity eh, pre misie rady. Tak pre plán pani Eštanovej, ako aj, aj v pláne pani Ešťan, aj v pláne, pláne pána Broka, eh, sa rozlišujú. Sú v podstate nezávislé, na to sa štáty dohodli už v roku 2009. A mňa zaujíma, či v týchto oddeleniach um, bude aj personál komisie, alebo to bude nezávislé. Pre mňa je jasné, že ak to zostane nezávislé, uh, tak potom uh, to nemôže dostať k dispozícii rozpočet SZBP a iné, a uh, iné, a iné nástroje mne nestačí, že na konci podpíšila len niekto z komisie ten šek. Nie, to by som chcel objasniť. Druhá otázka generálneho tajomníka a pozície. A v poslednom návrhu pani Ešten je to také silné, že nie len administratívne rozpočtovo a obsahovo, ale že má aj zastupiteľské práva možno v členskej krajine, nejaké to je správne, keď minister môže odvolať takúto osobu to pani Ešton urobiť nebude môcť, pretože táto osoba bude vymenovaná aj zo strany štátov. Preto nebude ten človek lojálny voči pani Ešton, ale členskej, voči členskej krajine. Takže kto ich bude menovať a prečo potrebuje generálny tajomník toľko práv. A tretia vec, veľmi stručne, tá súvisí tiež s tým, tá jedna tretina a tých zamestnancov. To bude, budú to členské štáty, alebo to bude z rozpočtu EÚ. Ak to budú platiť členské štáty, tak je jasné, voči komu bude kto lojálny. Ak to bude z rozpočtu EÚ, mohlo by mi niekto povedať, je konečne jasne, koľko to bude stať. Ďakujem pekne za odpovede na tieto otázky. Ďakujem pani Brandner. Dve minúty pán Tenok. Ďakujem, pán predseda. Ja som nežiadala o slovo, keď som tenevým spravodajcom, tak niekoľko komentárov. Ehm, moja kolegyňa pani Brandner eh, síce povedala niečo, ale moja skupina je rada, že väčšina novej služby primárne bude podliehať eh, rade, zvlášť v oblasti politickej eh, prípravy pre CFSP a CSDP z tejto diskusie môžem povedať, že súhlasím s pánom Lansdorfom, že je tu eh, oblasť, kedy eh, máme určitú neistotu a veci sa musia najskôr usadiť, ale som si istý, že o nejaký rok už tu bude mať de facto pochopenie toho, ako celá táto služba bude fungovať. Eh, budeme mať všetky analýzy a zistíme, či áno alebo nie, rozpočtové nariadenia boli porušené a e, ja síce som nik- nebol expertom na rozpočet, e, ani po desiatich rokoch plne, plne ho nechápem to je možno aj čiastočne úmysel. Skutočná právomoc je v rukách tých, ktorí rozpočet chápu a pracujú na o implementácii. Ale aj tak, e, všeobecne povedané, moja skupina je za zoštíhlenie e, vonkajšej služby, čo v podstate mm, sa bude sústreďovať na strategické plánovanie v, v rámci toho nevyhnutného má, kde je príjm pre zahraničnú politiku, bezpečnosť, obranú politiku a jedna z obáv je, videl som organigram, úloha nového generálneho tajomníka. Myslím si, že je tam francúzsky kandidát, aspoň v britskej tlači to odznelo, či e, politická neistota, PSA, čo je veľmi silný Eh, orgán, hlavne pokiaľ ide o vojenské eh, operácie, či ich stály predseda eh, bude v hierarchii, hierarchii alebo bude priamo zodpovedný vysokej zástupkyni alebo členským krajinám. Ďakujem pekne, pán Tenok. A pán Sáriš Volsky na dve minúty. Ho preso un distratto. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Jedna otázka, dve pripomienky. Otázka, ktorú som nepochopil a chcel by som, a chcel by som vysvetlenie od pána generálneho rejiteľa. Či, keď hovoríte, že staff regulation bude otvorené všetkým inštitúciám, myslíte tiež zamestnancov Európskeho parlamentu alebo nie? Mám dve pripomienky. My, parlament, chceme silnú zahraničnú politiku a silné nástroje. No a dve otázky. Prvá politická zodpovednosť, už sa o tom hovorilo. Problémom je, že to nebude politicky zodpovedné tak, ako by sme si želali, ak pani Eštanová bude vykonávať štyri funkcie v jednej. Ak nebude mať nejakých eh, námestníkov. No a na politickej úrovni v parlamente, v parlamente um, sme presvedčení, že potrebujeme teda politi- musí to byť politická osobnosť. No a tretia vec, to je legitimita. Je nevyhnutné, aby táto služba bola prijatá vo všetkých členských štátoch všetkými občanmi. Čiže geografická reprezentativita. A, a ja sa chcem spýtať, koho bude zastupovať vysoká predstaviteľka, ak nie občanov. To znamená geografická rovnováha na zapojenie všetkých, všetkých aktérov, aby všetci člen, eh, občania Európskej únie boli zastúpení. A to znamená, že kompetencie alebo zásluhy nemôžu sa brať ako geograficky neutrálne na to je tu mechanizmus indikatívnych cieľov všetkých eh, príslušníkov a hovorím o indikatívny a dočasné uznesenia na základe nariadenia Rady 401 z roku 2004. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Savič Volský. A slova má pán Zvoboda na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Nuž. No súhlasím s pánom Kristofersonom, keď tvrdím, že flexibilita je nevyhnutná, ale určite niektoré kroky musia byť pevné. Mm, chcem byť veľmi pragmatický, ako socialisti demokrati. A otázka rozpočtu nie sa netýka len štruktúry, ale musí byť jasné, že máme rozpočtovú kontrolu a že udelujeme absolutórium. To je hlavné. Ak to môže byť zaručené sú súčasným návrhom, dobre, ak nie, tak eh, budeme musieť eh, hľadať nový návrh. Čo sa týka zamestnancov, tak ja a teraz hovorím tiež mene pána Rabka, ktorý je spravodajcom. Ešte nie sme si istí, že všetky ustanovenia garantujú, že to bude jed, jed, jedný zamestnanci EU či už budú z Rady komisie alebo členských štátov, musí byť jasné pre občanov, pre ostatné krajiny, pre všetkých, že to si je jeden zamestnanecký zbor, ktorý sleduje jednu líniu, a totiž líniu EÚ. No a vrátanie zodpovednosti, ak sa niečo nepodarí, je človek späť na ministerstvo vo svojej krajine, musí byť jasné, že ak sa niečo pokazí, bude niesť zodpovednosť za všetko, za všetky chyby ale dúfame, že všetko pobeží hladko. No a teraz ešte tomu generálnemu tajomníkovi. Pre nás je to administratívna pozícia a skutočne pani Ešten alebo vysoký predstaviteľ eh, rozhoduje o týchto osobnostiach. Samozrejme, treba politické zastúpenie, nehovorím o nejakých námestníkoch, pretože to je trochu zavádzajúce, aj keď je to založené na zmluve, ale ak máme vysokého predstaviteľa podľa článku 43, tak možno osobitný predstaviteľ pre komunikácie, e, pre medziinštitucionálne vzťahy, tak ako bude podpredseda komisie, potrebujeme určitý, určité osobnosti aj pre kontakt s parlamentom na tejto úrovni. Prosím, zamyslite sa nad tým. Nieko skupina, opätovne sme pragmaticky, ale niektoré e, prvky a elementy musia byť fixnej. No a na záver druhého kola pripomienoka eh, pani Džanako. Ďakujem veľmi pekne. Eh, my o tejto otázke už hovoríme pomerne dlho a určite je tu potreba takéto služby. Baronka Eštonová ktorá bude na čele tejto služby ako podpredsednička komisie. To je všetko v poriadku, to sú rôzne veci, ale ona musí zastupovať EÚ. No a parlament je veľmi dôležitý, pretože má osobitnú funkciu v rámci inštitucionálnych, eh, inštitucionálnych usporiadaní. A tak to musí byť aj v budúcnosti. No a čo sa týka geografickej rovnováhy a tak treba zaistiť, aby sme, aby sme už od začiatku mali zaručenú túto rovnováhu, ak sa objavia hneď na začiatku problémy s niektorými krajinami, ak niektoré krajiny nebudú súčasťou všeobecných usmernení, tak budú e, mať e, až príliš veľký vplyv. A to je zlý začiatok. Vítame sa zlou cestou, pretože sa snažíme e, vytvoriť orgán, ktorý bude mať e, odbornosť a e, bude profitovať z odbornosti členských štátov, rady a komisie. A my chceme aj skutočne tých najschopnejších ľudí. Ďakujem veľmi pekne. A teraz slovo dostáva pán Kristofersen, potom pán Žanžan a potom pani Suka. Nejaké to možno tak na také 3-4 minúty to Mr. Lambsdorff. E, first... Panu Lambsdorffovi najprv odpoviem, že nie je tu doplnok e, k ustanoveniam. My sme mali výber na tri, použiť e, tri týždne, kým predložíme návrh bez doplnku. V budúcich dvoch týždňoch taký doplnok bude a bude to dôležitý, dôležitá časť vašeho vyhodnotenia systému k organigramu by som bol stále ešte za flexibilitu. My e, máme v tom rozhodnutí druhý jednotie, ktoré potrebujeme, ale nemali by sme medzi jednotlivými e, oddeleniami prepojovať mnoho prepojení, pretože by neboli v stave pokryť všetky vznikajúce situácie. Hovoríte, že máme vytvoriť moderné ministerstvo zahraničných vecí a jeden to ministerstvo, ktoré poznám veľmi dobre, e, nadčrtáva deliace čiary medzi jednotlivými oddeleniami. A to ma vedie k otázke týkajúcej sa generálneho tajomníka prvom rade chcem povedať a vyjasniť, že keď tvrdíme, generálny, že generálny tajomník musí reprezentovať Chceme dodať, že na svojej úrovni e, má toto vykonávať, pretože takto je to zamýšľané ale proti tým, ktorí hovoria, že nepotrebujeme silného generálneho tajomníka, poviem, že tomu tak nie je. My potrebujeme takúto pozíciu, pretože jedna z najdôležitejších úloh je zabezpečiť e, koordináciu vonkajších politík, čo vlastne robí pani Ashton a čo znamená koordinácia so sekretariátom rady s komisiou s jednotlivými pracovníkmi. To budem preberať zajtra. Je dôležité, aby tu bol niekto pre vysokého predstaviteľa, kto to dokáže. Takisto bude mať veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní potrebnej koordinácie vo vnútri. Vec, ktoré nemôžete vytvoriť medzi jednotlivými jednotkami. Je tu evidentná potreba koordinácie jasná potreba koordinácie medzi misiami vonkajšej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, potreba koordinácie medzi špeciálnym predstaviteľom a geografickým pracoviskom. Toto všetko bude zabezpečovať generálny tajomník. On by nemal byť akýmsi pavúkom v strede tej pavúčiny, On by mal zabezpečovať, že efektívne táto organizácia funguje v tomto ohľade. A poprosím vás, zabudnite tie, na tie mená, ktoré kolujú v tlači. Poprosím, je potrebné, aby ste ho- hovorili do mikrofonu. T- k tým menám, ktoré cirkulujú v tlači, Prečítajte si, čo je napísané v, vo vysvetlení. Všetci vyšší pracovníci budú vyberaní s výberovým postupom. Myslím si, že to je novinka v, e, tu v Únii. Pôjdu takým istým výberovým postupom ako iní. To isté sa vzťahuje na všetkých šéfov misií Teraz, keď transferujete pozíciu z jednej pozície v komisie na externú pozíciu bez selektívneho procesu, to sa zmení a bude to nový postup. Všetky pozície budú podliehať e, procesu výberu. Pánu Svobodovi chcem poďakovať za jeho flexibilitu a opakujem, že ak budú akékoľvek pochybnosti o tom, čo pani Ashton prislúbila, že bude rovnaká rozpočtová kontrola, možnosť e, absolutória na základe textu, ktorý máme, tak e, potom chceme toto zabezpečiť. Neviem, či je to celkom jasné, dúfam v to, ale ak nie, budeme musieť to urobiť. Ďakujeme pán doktor Christopherson, pán doktor Jean-Joan. Pán predseda, budem stručný, pretože myslím, že som objasnil všetko, čo bolo potrebné. Len k jednej veci sa vyjadrím. Rozpočet pokrývie všetky administratívne výdavky, teda aj to, čo sa týka dočasných zamestnancov, teda národných diplomatov, ktorí budú pridelení do vonkajšej služby. Inými slovami, bude tu rovnosť medzi všetkými v rámci tejto služby. pokryť o zvyšok, tak ja som podľa mňa reagoval na všetky otázky. Ďakujem. Ďakujem, pani Suka. Rada by som doplnila predrečníka. Národní diplomati že budú platení z komunitárneho rozpočtu, ale nebude povolené, aby prijali platby z akýkoľvek iných zdrojov mimo inštitúcií. To znamená, že nebudú môcť mať platby alebo iné odmeňovania z členských krajín. A toto je pre nás veľmi dôležité. A ďalšia otázka, ktorá zaznela, do akého rozsahu úradníci alebo predstaviteľe iných inštitúcií budú mať prístup k službe von, vonkajšej v začiatočnej fáze. The council, the E, členské krajiny, rada a komisia sa zapájali a nakona, zapájajú, ako náhle prejde rozbehová fáza, prístup bude otvorený e, úradníkom zo všetkých inštitúcií. A posledná časť e, vašej otázky, do akého rozsahu dočasní pracovníci, keď sa vrátia do členských krajín, sú ručia za svoje činy v rámci vonkajšej služby. Samozrejme, to nie je nový problém dočasných pracovných zmluv. Celé roky sme ho mali. Otázka teda, do akého rozsahu, aké právomoci máme vo vzťahu k týmto pracovníkom, keď odídu. Sú tu vždy finančné prepojenia, e, dôchodkové systémy a ja verím, že máme do určitej miery na nich dosah a právomoci, ale myslím si, že je tu u vás e, určitá citlivosť tejto otázky a treba preto na nej pracovať. Grazie, dottoressa Suka. Ultimo. Ďakujeme, pani Suka. A teraz posledné kolo otázok. Pán Dav v poslednom kole, nech sa páči. Pán Kristofferson, vrátim sa k otázke politické zástupcu pre Catherine Ashton. Je to citlivý bod, ale nemôžno hovoriť, že budeme my ako parlament požadovať politického zástupcu takisto level takisto na politickej úrovni e, v rámci e, zahraničnej e, obrannej bezpečnostnej politiky, že prezident, predsedníctvo, komisia a takisto generálny tajomník nemôžu takto konať. A budem veľmi vďačný, ak sa tu otvorí tento front. Po druhé, si myslím, že tu je problém načasovania a že sa spomaluje tá dynamika pri týchto rokovaniach. Treba naozaj vyvíjať tlak a najväčšia vec, ktorú môžeme dosiahnuť, e, je otvoriť sa, otvoriť paralelný formálny dialog o návrhu medziinstitucionálnej dohody. To musí byť e, diskusia za účasti štyroch e, účastníkov. takisto za účasti Európskej rady, ktorá bude centrálnou časťou tohoto zložitého systému. Ďakujem. Ďakujeme pán Dav. Pán Severin, na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že keď sa dostaneme k interpretácii zmluvy, tak tu budú také prekryvy. Explicitným alebo skôr implicitným spôsobom nás zmluva požiadala, aby sme utvorili potrebné kroky, aby sme mali dobrú, efektívne fungujúcu e, komplexnú zahraničnú službu, ak nám smluva umožní nájsť, zmluva nám tu umožňuje nájsť akékoľvek riešenie na dosiahnutie tohto cieľu, pretože každý e, expert, odborník na právo by vám povedal, že nemožno pracovať na e, ceste, kde sú nedosiahnutelné cieľy. Takisto chápeme rôzne dimenzie vonkajšej služby. Máme tu rôzne e, centra e, zodpovednosti a otázka našim hostom. Poprvé, ako môžeme vysvetliť, dajte nám prosím formuláciu, ktorá by nám umožnila vysvetliť našim e, voličom a európskym občanom, že môžeme mať určitú zahraničnú e, vonkajšiu politickú stratégiu, ktorá bude koherentná a mechanizmus, ktorý tejto službe dáme, nám umožní takúto politiku tvoriť. Po druhé, ako môžeme našim občanom vysvetliť, že rozpočtové nástroje, ktoré sú nevyhnutné na financovanie takýchto politík, bez ktorých by nemohla fungovať, sú tiež poňaté spôsobom, ktorý zabezpečí koherentnosť, rozpočtovú koherentnosť s, koherent, s koherentnosťou tejto politiky. A v neposlednej miere, ako by sme mohli vysvetliť, že pokiaľ ide o zamestnancov, dokážeme vyvážiť e, geografické zastúpenie, o ktorom práve hovoril pán Saruzvolský, s európskou E, lojalnosťou, pretože toto je tiež, tiež veľmi dôležité. Ďakujeme pán Severin, pani Lunaček na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Rada by som nadviazala na slova pani Suka e, k otázke toho, do akej miery, e, keď sa zástupcovia krajín vrátia do svojich domovských krajín, čo sa im stane, keď dojde k k nezrovnalostiam. Pokiaľ viem, národní veľvyslanci sú imúnni. Čo urobíte s týmto? Je dôležité s členskými krajinami mať dohodu, uistenia, že v prípade nezrovnalosti, ktoré nastali v tejto službe, EÚ bude mať určitá, určitú tú zbraň a určitú metódu, ako to s nimi rieš, riešiť Prosím, ak budete mať možnosť to riešiť, riešte to, musíme sa dohodnúť s členskými krajinami o tomto. A jedna ďalšia dôležitá otázka pre nás, kto bude nominovať, vyberať generálneho tajomníka? Kto to bude? Hovorili ste, pán Christopherson hovoril o výberovom procese Kto budú tí vyberajúci ľudia? Kto budú vyberať tých ďalších? Kto to bude? A ešte dve veci. Podľa nás je dobré, že ste povedali, že ľudia, ktorých vyšľú členské krajiny, budú platení z európskeho rozpočtu. Ale koľko to bude? Máte kalkulácie, koľko to bude? A posledný bod rozpočtu tu podporím pána Gualtieriho, rozpočtu e, zahraničnej a bezpečnostnej politiky, mať tu viac rozpočtových prostriedkov, pretože to by bolo bez toho naozaj problematické. Ďakujeme pani Lunáček, pán Poreba na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Veľmi krátko otázka. Pán Kristoferson pokiaľ som to dobre pochopil, ten nový korpus diplomatov odznela tu otázka e, zaručených 50 ľudí z komisie. Je dobre známe, že nové členské krajiny nie sú dostatočne zastúpení v rámci komisie. A mne sa potom zdá, že do tohto systému by mohla vlastne vstúpiť určitá diskriminácia proti novým členským krajinám, pokiaľ ide o e, vonkajšiu službu. Vysoká predstaviteľka pani Ashton bude zastupovať e, Európu vo vzťahu k vonkajšiemu svetu. Ako môžete reprezentovať EÚ e, v ostatnému svetu vo vonkajšej oblasti, ak je tu takáto nerovná, nerovnováha medzi rámci toho zamestnaneckého personálu. Teda aké, aké sú možnosti solidarity a národnej a geografickej e, rovnováhy. Je to veľmi dôležité. Ak by to mali byť potom kvóty, tak si myslím, že tá rovnováha v pridelovaní pracovných miest bude rozhodujúca, ak táto služba e, bude v takomto stave a ne, nemyslím si, že takáto nerovnováha by bola dobrá, keby bola zabudovaná do systému už od počiatku. Per due minúty. Pán Milan Mon, dve minúty. Myslím si, že je dobré, že môžeme zabezpečiť geografickú rovnováhu Ostatní poslanci o tom hovorili tiež. Druhá otázka, časový harmonogram. Ešte stále hovoríte, že rozhodnutie sa príjme v tomto pol roku, ako to bolo pôvodne plánované. E, keby ste mohli dať nejaké informácie týmto smerom a tiež e, ohľadom e, zamestnancov členských krajín. Hovorili ste o 600 až 700 zamestnancov zo strany komisie, 50 z rady, 200 z vojenskej zložky Aké sú čísla pre členské krajiny? A ďalšia otázka, ak som to správne pochopil, opis zamestnanca z členskej krajiny e, musí to byť e, teda niekto, kto má e, osobitný prístup. Budú tam títo zamestnanci ako dočasní alebo budú permanentní? pretože tu potrebujeme určitá, určitú homogenitu pre všetkých zamestnancov. Ďakujem pánovi Milanovi Monovi a teraz eh, pani Vajdere dve minúty. Ďakujem pekne. Toľko vecí už odznelo. Ja som len chcela objasnenie niekoľkých eh, vecí, ktoré sa týkajú zamestnancov. Ja to chápem tak, že táto vonkajšia služba musí byť silným orgánom, ktorý e, e, zrealizuje spoločnú zahraničnú politiku a za týchto okolností nemôžem súhlasiť e, s týmto štýlom generálneho tajomníka, pretože máme toľko inštitúcií v EÚ, ktorí ktoré sú takto riadenie. A naši občania sú proti tomu. Oni chcú lepšiu zastúpenosť, chcú byť lepšie zastúpení v týchto inštitúciách. A vy ste povedali, že musíme zabudnúť na všetko, čo je v tlači ohľadom výberu generálneho tajomníka. Moja otázka je, aká bude post, aký bude postup a ako sa zabezpečí to, že po tomto silnom nábore eh, generálny tajomník zrazu bude znovu Francúz. A druhá vec, otázky e, spomenul to pán Sariuš Volsky a ďalší o geografickom princípe. Nevidím, ako bude skutočne tento zastúpený a ten e, zmysel vlastníctva je veľmi dôležitý v tejto novej službe, pretože inak to bude len jedna z mnohých inštitúcií EÚ, ktoré nie sú blízke občanom, ale ja som z malej krajiny, z Lotyšska a Lotyši by chceli byť zastúpení. A keď e, komisia bude príliš zastúpená v tomto novom orgáne, ja by som povedala, že náš malý národ tu nebude zastúpený. A znovu to bude len jedna z byrokratických inštitúcií podľa názoru našich občanov. Ďakujem. ešte jedna žiadosť oslovil pani Brantner. Mm, organizačná pripomienka. Jedna vec, ktorá je pre nás dôležitá, v akom rozsahu by v krizovom manažmente bol príjmaný personál z iných krajín ako členských. Ďakujem. V poriadku, na to sme odpovedal, odpovieme. Takže pani Andrikiene ešte dve minúty. Pán predseda, moja otázka je prekvapivo spojená s geografickým zastúpením a rada by som sa sústredila len na tento aspekt. Pokiaľ ide o nomináciu e, vysokých e, zástupcov EES, ja som silne presvedčená, že legitimnosť e, služby veľmi bude závisieť medzi iným na geografickej zastupiteľnosti zamestnancov na všetkých úrovniach. Čiže budeme mať, alebo v dokumentoch e, máme, pripravil ich pán Brok a pán Ferhovštát, informáciu, že sú tu dve alternatívy, pokiaľ ide o nomináciu vysokých pozícií EES zamestnancov, zástupcov, ako aj e, tých, čo budú na čele delegácií bude tu zodpovednosť v rámci EEAS medzi radou a komisiou. Táto bude rozdelená a ako možnosť tu je vytvorenie výberového panela zloženého zo zástupcov rady a komisie. Panel e, nesmie byť zložený zo všetkých zástupcov, zo všetkých členských krajín mal by, byť, mal by mať svoje vlastné výberové kritéria, ale princípy, ktoré sú tu spomenuté, sú princíp zásluh, geografickej a rodovej rovnosti. A k tomu by som rada doplnila to, čo bolo navrhnuté našim kolegom, pánom Volským, princíp zásluh, adekvátnej geografickej zastúpenosti a rodovej rovnosti a bola by som rada, keby pán Kristofersen a jeho kolegovia mohli toto skomentovať. Ďakujem. Ďakujeme pani Antikiene a teraz posledné stručné komentáre zo strany pána Kovačiča. Budem veľmi stručný, pán predseda. Ako staff regulation očakávame, že bude, tá, že bude táto úvodná fáza diplomatickej služby trvať. A druhá otázka, pokiaľ ide o geografickú rovnováhu, ale metóda, ktorá sa použije na to, aby sa to zabezpečilo pre krajiny, ktoré sú podzastúpené pretože vieme, že nové členské krajiny sú podzastúpené v Rade a v komisii. Mohli by ste reagovať na to, aký bude vývoj po roku... Ďakujem. A teraz doktor Kristensen, Kristensen dve minúty. Pán predseda, je tam toľko otázok na taký krátky čas. Najskôr otázka politických zástupcov. Toto jasne sa riešilo, budeme to riešiť Čiže ja si myslím, že toto bude jedna z dôležitých otázok, o ktorej budeme diskutovať v, v príslušnom fóre. A ja súhlasím s pánom Dafom, že toto treba vyriešiť. Čo najskôr. Táto myšlienka má mnohé pozitíva, ale aj mnohé negatíva. a potenciálne konfliktné oblasti možno nebudú tak veľmi súvisieť s radou, ale s komisiou. Bude tu nejaký komisár, zástupca komisára, čo sa stane, ak tento zástupca um, bude riešiť veci, ktoré sú zodpovednosťou um, ehm, komisára pre rozvoj. Toto sú len niektoré z otázok, ale my sme pripravení na diskusiu. A mojou úlohou nie je e, anticipovať to, čo povedia o tom ostatné inštitúcie. K návrhu pána Dafa o otvorení paralelných diskusí v, v tomto formáte politická zodpovednosť. Z našej strany s tým nemáme žiadny problém, my sme pripravení diskutovať čo najskôr. Potom tu boli mnohé otázky týkajúce sa zamestnancov, geografickej rovnováhy, Dovolte mi pokúsiť sa pokryť rôzne aspekty v môjmo, z mojich osobných skúseností môžem povedať, že som bol dvakrát dočasným zamestnancom 14 e, rokov v sekretariáte rady a ďalšie roky potom v komisie. Moje skúsenosti sú také, že ja som sa považovala za plnoprávneho zamestnanca počas týchto období. A predstava, že nejak patrite do vašej národnej administratívy, tu, tu nemá miesto. V systéme, ktorý plánujeme, pokiaľ ide o zamestnancov, ktorí asistujú v tejto službe, dvakrát 4 roky. Toto je obdobie, v ktorých členské krajiny, obdobia, v ktorých členské krajiny, ktoré nominujú zamestnancov, môžu rozhodovať. Toto je pravidlo v rozhodnutí. Po tých 8 rokoch už nie je ďalšia povinnosť zo strany členských krajín, aby e, týchto zamestnancov preberali. Pokiaľ ide o geografickú rovnováhu, ak tu bolo jedno pravidlo, ktoré jasne odznelo podľa týchto diskusí, je to frustrácia členských krajín, pokiaľ ide o geografický nábor. Ja môžem len povedať, že posolstvo prešlo. Vieme, že táto rovnováha neexistuje. Ak ju nenastolíme, tak budeme mať vážne problémy. Snažíme sa mať nástroje na uľahčenie rovnováhy. Vysoká zástupkyňa v tom bude zaangažovaná. Budú tu nominácie, kde budú zástupcovia členských krajín a nominačný postup tomu bude podliehať. Budeme e, odporúčať riešenia vysokej zástupky, ak, je tu, ak tu bude nejaký problém s geografickým aspektom. Ku generálnemu tajomníkovi ešte raz. Nominácia generálneho tajomníka bude rovnaká ako ostatné nominácie na vyššie pozícii. Bude tu výberový panel, ktorý urobí zúžený zoznam a potom tu bude vysoká zástupkynia, ktorá vyberie z tohto zoznamu. A vo výberovom panele budeme mať zástupcov členských krajín, rády, sekretariátu rady komisie a samozrejme ES. <coughs> E no a ešte k pani Brantner. Prepačte, že som neodpovedal na vašu otázku z CFDP. Je tu naozaj nedostatok občianských kapacít budeme hľadať viac takýchto zástupcov a chceli by sme, keby v tomto ohľade tu bola väčšia zastúpenosť komisie. Ďakujem a ospravedlňujem sa, ak som nereagoval na všetky otázky. Všetky otázky nie je možné v takomto čase zodpovedať. Pani doktorka Suka, ako sme povedali, budú tu dočasní zamestnanci, budú platení mzdu, ktorá je spojená so stupňom alebo kategóriou, do ktorej budú zaradení. Druhá otázka, čo sa stane, kde budú tam, kde budú asistenti týchto zamestnancov. Toto budú zamestnanci ES, čiže nie je tu možnosť nejakého secondmentu, budú vlastne presunutý z komisie do EES. A ďalšia otázka, úvodná fáza, ako dlho bude trvať. Je tu definitívny limit 1. júl 2014. Hmm. Posledná otázka. Členské krajiny a ich podzastúpenosť, hlavne pokiaľ ide o nové členské krajiny, ak som to pochopila správne, išlo o to, do akej miery chceme e, rozšíriť e, výnimku z roku 2004 preto, aby sme náporovali do EES zástupcov týchto nových krajín. Myslím, že toto je otázka, ktorú ste sa chceli spýtať a ja si myslím, že ja vám teraz nemôžem na to odpovedať, ale podľa mňa toto treba sledovať. Doktor Christoffersen, možno, že vy by ste to mohli zodpovedať. Diplomatická mobilita, e, nemobilita, imunita, diplomatická imunita. Takže len by som to objasnil. Bol som diplomatom ako diplomat máte imunitu pre funkciu, ktorú vykonávate a z povinnosti, ktoré z nej vyplývajú. Určite vám to nedáva imunitu pre čokoľvek, čo by ste robili vo vašej minulosti. Čiže ak máte e, nejakú zodpovednosť, tak diplomatická imunita vám, vás od toho neuchráni. Ďakujem Máme tak maximálne 5 minút na konečné odpovede zo strany našich spravodajcov. Pán Brok. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Eh, mne je ľúto, čo urobil pán Kristofferson, eh, že už ani mm, Severná Kórea nemôže byť tým nejakým útočiskom posledným. A to už je skutočne... A To už pochoval všetky naše nádeje. No, už pár pripomienok. Myslím, že potrebujem určité objasnenie. Vidíme to v eh, otázkach eh, rozpočtových pravidel a pravidel či práv udelovania absolutória a tak ďalej. No, ešte treba z ich preveriť na nejaké právne, právne dopady ja myslím, že otázka politického zastúpenia, tak čo sa týka vnútorného, eh, vnútorných vecí aj personálov, teraz nie sú objasnené. To bolo dostatočne objasnené a treba, aby bolo aj jasné, že musíme veľmi presne rozlišovať, čo sú dohody v tomto kontexte s inštitúciami, čo sú v rámci medziinštitucionálnej dohody, a aké sú oblasti praktickej spolupráce, ktoré, na ktorých sa dá dohodnúť. Myslím, že by sme mali nájsť nejakú silu v nasledujúcich dňoch a mesiacoch, možno nie mesiacoch, ale týždňoch, objasnenie tejto otázky, čo sa dá ešte urobiť. Ja si nemyslím, že vysoká predstaviteľka nepovie, že neurobi nič, pretože potom by sme sa dostali do veľkých problémov. K tomu patrí otázka politického zastúpenia. Hovorili sme o tom orgán, organigrame s námestníkmi, generálnymi tajomníkmi a tak ďalej. K tomu zatiaľ nebolo nič povedané presne, ale z hľadiska parlamentu to nie je len kvôli dôležitosti komisárky, ale aj kvôli významu jasného politického zastúpenia v parlamente v prípade neprítomnosti pani Ešton. A ja musím, myslím, že to musíme nájsť nejaké objasnenia. A ešte jednu vec jasne povedať. Návrh finančného nariadenia. To je jasné, ale znenie, formulácia, ktorú niekto z vás použil, že, že je síce správne, že je tam niečo o komisii a ostatné vyplyne z praxe. Ale prax nenahrádza primárne právo no, už vôbec nie právo. A to už musí byť eh, záležené, odôvodnené právne. Prax sa dá jedno, jednoznačne, ne, jednoznačne meniť, ale to nie je nejaký akt politickej milosti. Ďakujem pekne. Než ďakujem pekne, pán Brok. Ďakujem pekne za mm, váš zaujímavý záver. Mm, Bolo to skutočne mimoriadne zaujímavé a poučné pre naše budúce práce, ktoré určite ešte nie sú dokončené. Ďakujem veľmi pekne našim hostom. A ďalšie zasadnutie sa uskutoční 14. apríla v Bruseli.